aby sme všetci hovorili jedným hlasom, aby tu bol jednotný hlas nielen z inštitúcií EÚ, ale aj od všetkých členských štátov. Ďakujem. Ďakujem, komisár. E, diskusia o prípade aj Vejveja je ukončená a hlasovať budeme po ukončení dnešných e, rozpráv. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále a ako prvý

deklaráciou samozrejme môžeme sa obrátiť na nepálsku vládu nevyriešime však tento problém. ďakujem za pozornosť. Ja vám ďakujem, no slovo teraz pán Tenok. minúty, vážený pán predseda. Od zrušenia nepálskej vlády eh, Nepál a Čína sa veľmi priblížili. A preto nie je prekvapením, e, že nepalské orgány e, zabránili e, Tibetanom hlasovať vo voľbách. V podobnom pláne minulý október bol zrušený nepalskou policiou na tlak Pekingu s tým, že Čína chce, chce zakročiť v vo voľbách do exilovej vlády je jasné, že lídry Číny sú, majú paranoju pred Tibetom. Je jasné, eh, že Dalaj, keď Dalaj Lama povedal, že pre Tibet žiada maximálnu autonómiu a nie nezávislosť, myslím. Bohužiaľ, vysoká predstaviteľka tu nie je. Dúfam, že eh, túto tému nastolí v dialogoch eh, s Čínou, ako aj s Nepálom, ktorý dostáva finančnú pomoc EÚ. Ja by som chcel využiť túto príležitosť, aby som ocenil odvahu eh, Tibetanov, ktorých príklad je inšpiráciou pre nás všetkých. Nepal je v skutočne citlivej situácii z geografického hľadiska, ale musí hľadať inšpiráciu od svojho demokratického eh, suseda na juhu Indie a nie od eh, diktatorského režimu v Číne. Dúfam, že demokracia jedného dňa bude normou v celej Ázii. Ďakujeme, pán Tanok. Využili ste len 1,5 minúty. Na budúce vám dám Viem, že máte dve minúty, tak ste, takže som vám chcel ponúknuť na budúce e, ďalšiu polminútku. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja, herzlichen Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. E, očividne nestačí, že utlačenie tibetskej kultúry v, v rámci Číny od olympijských hier v roku 2008 čoraz viac narastá. E, odvtedy došlo len k zhoršeniu. Kroky vpred sa vôbec neurobili. A teraz aj v zahraničí vzniká tlak, pretože e, ide o to e, Tibetanom ich voľby do exilového parlamentu nielen stiažiť, respektíve úplne prekaziť, ale aj o ďalšie kroky. Už roky vnímame, že na Nepál sa vyvíja obrovský tlak, či už pri príjmaní utečencov, alebo pri otázka, ako je volebné právo pre Tibetanov. Musíme sa tešiť tomu, keď takéto niečo je zaručené a myslím si, že Európska únia musí aj tu vyvodiť závery. Čínske, eh, čínske vedenie vyvíja tlak na sesterské strany, na sesterskú stranu v Nepále, na celý Nepál treba konať. Nepál sa skloní, musíme sa uh, E, to, na to sústrediť, či to budú naše požiadavky alebo nie, ale musíme. Ďakujem. Ďakujeme pani Lichtenberger, teraz pani Ojuland. Ďakujem, pán predseda. Tri body, ktoré by som chcela uh, uviesť, uh, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy ALDE k tomuto uzneseniu. Poprvé, zdôvodnenie pozmeňujúcich návrhov vychádza z skutočnej povahy okupácie Tibe, e, Tibetu e, Čínskou ľudovou republikou. Takisto uznesenie e, sa venuje zákazu volieb a nemožno, ich, nemožno to vyňať zo širšieho kontextu, pokiaľ ide o štatút Tibetu. Po druhé, bez odkazu na okupáciu Tibetu Čínov, čo je samotný dôvod a príčina Pekingu vyvíjať tlak na nepálskú vládu, by sme tiež mohli začať hovoriť o prvej svetovej vojny, že by sme, bez toho, že by sme spomenuli zavraždenie Franca Ferdinanda. A potom je tu výzva e, e, k zmysluplnej autonómie Tibetu. To je jediný konštruktívny návrh, ktorý Európsky parlament môže predložiť, aby sme sa E, vyhli ešte ďalším opakovaniam takéhoto zákazu volieb a k tomu chcem požiadať o vašu podporu, kolegovia. Teraz pani Geringen de Odenberg, nech sa páči. Ďakujem, a pán predsedajúci. U nás v našej krajine máme veľa skúseností, keď ide o exilové vlády, E, pokiaľ ide o obdobie od roku 39 do 90, mali sme 15 e, premiérov a 6 prezidentov v exile. Napriek tomu e, naďalej sme zápasili o demokraciu a v konečnom dôsledku s úspechom. V roku 1989 nový demokratický polský štát vznikol Takisto dnes Federálna eh, demokratická republika Nepál je pred novým začiatkom. Nová ústava 20, eh, by sa mala 28. mája uviezť do života. Bolo by škodou, keby eh, Nepál pokračoval smerom v obmedzovaní tibetských práv sťažovaní Tibetanom e, stať sa časťou alebo mo- môcť sa zú- e, zúčastniť na voľbách v exile. Myslím si, že je to nepriateľné porušenie ľudských práv. Európska únia by mala čo najlepšie konať, aby sa zneutralizoval čínsky tlak. Musíme umožniť e, Tibetanom v Nepále, musíme im dať právo hlasovať, združovať sa a vyjadrovať ich politické názory. Rovnako ako v Polsku, aj v Nepále exilová vláda bude naďalej pracovať. Ďakujem bardzo, pani Geringer. Er, Mann ist unser Ďakujem vám pekne, pani Geringer. Teraz pán Mann, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, 20. marca sa exiloví Tibetania zúčastnili voľby nového premiéra a vlády. Poslanci nášho parlamentu tam boli ako pozorovatelia. Vo Švajčiarsku som videl to, čo ostatní kolegovia konštatovali, že tie voľby prebehli v súlade s demokratickými pravidlami. Bol tam jeden jediný incident v Nepáli, kde bezpečnostné úrady na tlak e, čínskej vlády znemožnili 10 tisícom, 10 tisícké Tibetanov e, dostaviť sa k úrnám. Takto pokračujú v cieľných opatreniach e, z minulého roku, kedy došlo ku konfiškácii úrien a k zavretiu volebných miestností. Nepal predsa nie je vazalská krajina Vláda v Katmandu musí dokázať, že sa jej nenechá diktovať z Číny. Pokiaľ ide o ľudské práva, základné práva k tomu platí. Tomu patrí aj právo na verejnú mienku, právo na zhromažďovanie, aj volebné právo. Komisár Komisárka, e, vysoká predstaviteľka musí e, trvať na dodržiavaní ľudských práv aj v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Mann. Teraz e, Pokračujeme uh, rečníkmi v politických skupinách, ako prvá pani Basesku EPP. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Zákaz volieb do exilovej vlády v Nepále vytvára otáznik, kladie otáznik nad situáciou ľudských práv v Číne. No a ja som to vedel, prečo sa to zorganizovalo na to, aby posunuli vlastnú demokraciu. Myslím, že pre Nepal je najvyšší čas, aby ukázali, že ich demokracia funguje, a to nielen interne, ale aj medzinárodne a to je veľmi dôležité, pretože odozdané hlasy budú môcť byť zaslané eh, volebnej komisii až do 15. apríla na validáciu. No a ja vyzývam nepalskú vládu, aby využila túto situáciu, aby obnovila situáciu a obnovila dodržiavanie ľudských práv v ich krajine. Toto je veľmi dôležité kvôli efektívnej politike susedva, susedstva. Dobre, ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Arzenis v mene socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Demokratické práva netreba nemusí byť dodržiavané len v Severnej Afrike. Nie, musí to byť trvalá politika voči všetkým nedemokraticky zvoleným vládam, voči vládam, ktoré nedodržiavajú ľudské práva, demokratické práva. Myslím, že sme tu trochu pokritecky. Na jednej strane sa chceme venovať obchodu, to je ten hlavný princíp a to platí aj pre dohodu s Mercosurom. Je to obchodná dohoda. Radi by sme mali v našej, našej moci Amazonku, aby sme dokázali pomôcť našemu hospodárstvu. A myslím, že ale treba to zapracovať aj ďalších eh, politik. Nemôžeme byť takýto eh, pokrytecký. Musím jasne povedať, eh, že demokratické práva Tibetanov budeme dodržiavať. A samozrejme to nemôže sa týkať len ľudských práv. To nie je téma len, pán, ktorá sa týka pani Neštanovej, ale aj pána de Guchta a celej komisie. Ďakujem pekne. A teraz pani Griesbeck v mene liberálov a demokratov vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, čínske orgány už príliš dlho eh, potačia demokraciu. A teraz sa, sa jedná o Nepal, ktorý bráni volebnému, volebným právam Tibetanov. Je jasné, že Peking si našiel spojenca pri svojom love Tibetanov a to je Nepal. A to, čo robia, prekračuje rámec volie, pretože už niekoľko rokov nepálska vláda je pod tlakom Číny, ale práve preto, aby utlačala práva Tibetanov. Keď vidíme preventívne zatýkania, zákaz zhromažďovania, dokonca zákaz presťahovať sa, tomu všetkému sú vystavovaní Tibetania. Je to určité pokrytectvo. My musíme túto situáciu v Nepáli odsúdiť a príliš časté porušovanie charty základných ľudských práv. A skutočne žiadame, aby sa rešpektovalo právo Tibetanov. Je skutočne smutné, že to musíme konštatovať, keď sa pozrieme na históriu krajiny, Nepál, ktorá e, donedávna Tibetanov príjmala ako politických utečencov. Ďakujem pekne. No a teraz e, pán Romeva a Irueda mene zelených. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež presvedčený o tom, že Tibetania, ktorí žijú v Katmandu, dostali možnosť voliť práve na tlak Číny. No a to je niečo hrozné. E, tlak na Nepál ukazuje, že utečenci majú menšie práva, ako im prináležia. A to by Európska únia mala odsúdiť a musíme tiež vyjadriť naše obavy. Nielen z týchto skutočností, ale aj e, z toho, že Čajna tlačí na druhú krajinu, aby potlačila ľudské práva. A myslím, teraz je na čase, aby vysoká predstaviteľka EÚ prostredníctvom svojej delegácie v Katmandu monitorovala situáciu. Žiadame to už tak dlho a myslím, že v tejto situácii nemôžeme už ďalej čakať. Tlak Číny treba potláčať so všetkými dostupnými prostriedkami. Ak to nebudeme robiť teraz, ak sa budeme snažiť otvoriť dialog, tak eh, sa obávam, že ak to neurobíme teraz, tak už nikdy. Ďakujem pekne, pán Romeva. A teraz pán Tavareš. Mne sa Nigue. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predseda. Už teraz je dosť eh, zlé, že Tibetania nemajú právo na seba určenie na svojom vlastnom území. A, a ľudia, ktorí chcú odoprieť eh, základné ľudské práva, sa v exile. No a jeden z argumentov, ktorý kritici e, tibetského odporu používajú, že e, to je zacielené na Dalaj Lámu, ktorého mnohí ľudia považujú za nedemokratického. Ale teraz je tu e, tibetský odpor, ktorý je demokratický. No a vtedy je skutočne odsudenia hodné, že vo voľbách alebo v regiónoch, kde žije veľa Tibetanov, sa nemôžu uskutočniť demokratické voľby. Ja by som však bol eh, rád, aby sme pochopili, že my na vlády veľmi často dáme priestor čínskej vláde, aby sme splnili nejaké želania čínskych lídrov. No a nepálska vláda chcela urobiť rovnakú vec, takže ak chceme eh, vládu, aby sa začala chovať lepšie, tak by sme mali začať u nás doma a vyzvať sa na vlády, aby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 dodržiavať tieto práva. No a ja som presvedčená o tom, že Tibetania teraz ešte viac chcú uplatniť svoje právo, pretože e, nemali možnosť vyjadriť sa vo voľbách. A snaha nepálskej vlády ukludniť situáciu zlyhala. ma no a ja žiadam, aby pani Ešten hovorila tiež v mene Európskeho parlamentu a povedala, aký je náš názor v rámci diskusí s čínskymi a nepalskými úradmi. Ďakujem pekne a teraz sa uh, na čas našej rozpravy a ako prvé dostane slovo pani Esaja. Ďakujem veľmi pekne. Represívne opatrenia sú čoraz silnejšie. Viac ako 10 tisíc Tibetanov alebo desiatky tisíc Tibetanov nemohli si zvoliť exilovú vládu. Jedná sa o politiku One China, no a preto sa vykonáva silná politická kontrola. Toto uznesenie sa zaoberá týmito voľbami. Na druhej strane však je potrebné si uvedomiť, že hospodárske eh, záujmy sa tu prejavujú ako aj pozmeňujúce návrhy ako uzneseniu, v uznesení o IVV-ovi preukázali, aká je situácia. My však musíme hovoriť jedným hlasom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Áno, pán predseda, ja som sa nechcel vyjadrovať k tejto veci, ale preto, že Dalaj Lama na budúci štvrtok príde na návštevu našej krajiny vystúpi na univerzite v Limeriku, tak som sa rozhodol, že sa vyjadrím. No a konanie nepalskej vlády je absolútne nepriateľné. To, čo sa stalo v Katmandu, Katmandu, ktoré je takým legendárnym mestom, o to smutnejšie to je. Desiatky tisíc ľudí nemohli voliť. My môžeme len dúfať tým, že jednohlasne budeme vystupovať, e, vytvoríme tlak nielen na Nepal, ale aj na Čínu, aby sa snažili a trochu lepšie chápali vzťahy k Tibetu a k Dalajlámovi. A ja chcem povedať, že bude tak vítaný e, v Írsku, ako aj kráľovná a prezident Obama, ktorý príde na návštevu tiež. Ďakujem pekne, pán Kelly. Teraz pán Repo. Repo. predseda, právo zúčastňovať sa demokratických volieb je všeobecným univerzálnym právom. Súčasné voľby sú dôležité, pretože eh, tibetská identita a kultúra musí byť ochránená. Tibetania si volia nového duchovného vodcu, keďže Dalaj Lama odstupuje. A už v roku 2009 sme skonštatovali, že my musíme sa zasadzovať za demokraciou a participatívnu vládu. My musíme aj naďalej sledovať túto politiku a je jasné, že Nepal pod tlakom Číňanov nemôže odolať. Avšak my musíme poukazovať na porušovanie ľudských práv, aby sme zaistili, že Tibetania budú môcť požívať svoje ľudské práva a zúčastňovať sa aj volieb. Ďakujem pekne. A teraz eh, komisár Ševčovič. Nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ste viete, že asi 20 tisíc Tibetanov žije v Nepali a mm, sú tam už eh, dávno, mm, môžu tam pôsobiť eh, v podnikateľskej činnosti a majú aj určitý politický priestor, aby hovorili Eh, medzi sebou o budúcnosti Tibetu. 20. marca sa udiali voľby a boli veľmi dôležité aj pre komunitu a Tibetanov mimo Tibetu. A bol to dôležitý krok smerom k dlhodobému reformnému eh, eh, systému náhrady Dalajlamu. A nepalské úrady, eh, nepalské orgány eh, sprísňujú svoju politiku voci, voči Tibetanom a naozaj viac než 10 tisíc Tibetanov nemohol 20. marca ísť voliť eh, svojich nových zástupcov. Je to poprvýkrát, čo sa to udialo 3. oktobra minulý rok. Došlo k útokom nepalských úradov, ktoré zhabali hlasovacie urny a teda tiež Tibetania nemohli slobodne vyjadriť svoju vôľu. Ambasády ako aj delegácia v Katmandu monitorovali situáciu v úzkej spolupráci s tibetským spoločenstvom a s vládou. EÚ je toho názoru, že tibetskí utečenci by mali mať možnosť vykonávať svoje právo slobody z družovania v súlade e, s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Malo by sa to diať e, tak, aby tieto práva naozaj mohli byť v plnej miere implementované. Prístup k územiu Nepalu musí byť zachovaný a džentlmenská dohoda medzi nepalskou vládou a dokonca aj e, s vysokým komisárom pre utečencov, táto by mala byť dodržiavaná. Tibetania by sa mali dostať do Katmandu a ONHCR by toto malo teda riešiť e, čo možno najskôr tí Tibetania, ktorých nepalská vláda uznala ako utečencov, tí by mali dostať ehm, naozaj ehm, dokumenty a Európska únia, to vám môžem vás ubezpečiť, že budeme pokračovať ehm, v monitorovaní tejto situácie a budeme apelovať na jej nápravu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár, kolegovia, týmto uzatváram rozprávu, hlasovať sa bude po tom, čo skončíme s tretím posledným bodom programu dnes popoludní a toto je situácia v Zimbabve. A znova dávam najskôr slovo pánovi Paškovi, nech sa páči.